Dobré popoludne všetkým prajem. Vítam všetkých na spoločnom zasadnutí výborov Ekon a budžet, čiže rozpočet a hospodársky výbor. Týmto príjmame program schôdze. Nie sú žiadne eh, oznamenia. To bol bod 2. Teraz bod 3. Reformný podporný program a jeho eh, odobrenie a ešte chcem pripomenúť, že 4.45 musíme túto schôdzu skončiť. Prosím vás, rešpektujte váš pridelený rečnícky čas a ja vás upozorním, ak nebudete. Takže, dovolte mi e, teraz dať slovo dvom spoluspravodajcom, každý 4 minúty a za rozpočet dostáva slovo a za socialistov a demokratov Maria Zabal Rubia. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, musím dodržať rečnícky čas. V poriadku. Dostali sme na stôl návrh programu. Minule, keď sme sa stretli, tak sme diskutovali veľa aj so spoluspravodajcom, ale dospeli sme k záveru, že sme sa nezhodli na mnohých veciach a musíme mnohé veci ponechať na následné rozpravy a na pozmenujúce návrhy. Boli sme však schopní na niektorých veciach sa zhodnúť a konkrétne sú to. Je to 51 pozmenujúcich návrhov, k návrhu komisie. V zásade sme sa zhodli na tom, že musíme špecifikovať ciele jednotlivých programov lepšie a takisto sme sa zhodli k finančnému rámcu a k všeobecným záväzkom Európskej únie. Je tu nejaký hluk, prečo? Klimatická zmena trvalo odžateľný rozvoj a dohody z Paríža. Tam sme sa takisto zhodli, takisto sme skonsolidovali reformy, e, ktoré by sa mali udieť v krajinách mimo EÚ. Súhlasíme e, s takým všeobecným smerom. Takisto boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, daňovým podvodom, e, spravodlivé hospodárstvo je našim cieľom a predložili sa aj pozmeňujúce návrhy k tomu, čo by malo byť v reformách, ktoré navrhnú členské štáty EÚ. Zhodli sme sa, že by mala existovať analýza environmentálneho dopadu a tam by mali byť kompenzačné e, mechanizmy na negatívne dopady týchto reforiem, ak nejaké vzniknú. Čo sa týka daňových úradov, ty by mali vyhodnotiť rozpočtové dopady reforiem. A napokon a budem sa pridržať rečníckého času. E, podarilo sa nám odstrániť možnosť, že by sa z iných riadkov, z iných programov rozpočtových presunuli prostriedky na tento reformný program. Toľko k tomu, na čom sme sa zhodli. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem, Ajder. A za Ekon spolu spravodajkyňa pani Karolina eh, Nategal. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem kolegom, že ste prišli. Podporujem eh, reformné programy na základe členských štátov EÚ, eh, ktoré by mali podporiť pevný zväzok Európskej únie, posilniť Európsku úniu a odvrátiť negatívne dopady budúcej finančnej krízy. Napokon sa nám podarilo sfinalizovať návrh správy a naša spolupráca prebiehala v dobrom priateľskom duchu, ale je medzi nami priepasť a tá bola priveľká. Nepodarilo sa nám celkom završiť všetky veci. Moja spoluspravdajkynia hovorila o inštitúciách, o eurozóne, o rôznych programoch a opatreniach, ktoré podporujú reformné záväzky, na čom sme sa zhodli. Mojím cieľom pri tejto tematike je odstránenie daňových podvodov a finančnú, finančná podpora je ďalšia téma. Takisto, čo sa týka komisie, všetka zodpovednosť zatiaľ leč leží na pleciach komisie, čo sa týka európskeho semestra, hospodárskych výsledkov, špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, vyhodnotenie návrhov a posúdenie, či sa bude platba vykonávať. Toto sú procesy, ktoré potrebujú viac overovacích prvkov a kontrol. A dúfam, že sa nám napokon podarí sa zhodnúť na tejto veci. Návrh e, textu kedy in, nezávislé fiškálne inštitúcie by sa mali založiť v každom členskom štáte EÚ. Možno, že aj toto by patrilo do reformných e, záväzkov. A čo sa týka posúdenia kontrol zo strany nezávislých orgánov, toto by mohlo pomôcť komisii posudzovať dosiahnuté. Druhý výsledok je, že sme sa dohodli na rozprave e, ist, istého, istej schémy, ktorá by mala prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré sú e, spomínané v zmluvách a takisto by zosúladili e, národné legislatívy a európsku legislatívu ešte hlbšie, ako tomu je doteraz. Čo sa týka zlepšovania reformných príspevkov a záväzkov členské štáty by mali sa rozhodnúť, ktorú reformu e, budú pretláčať v nasledujúcich rokoch, aké reformné záväzky na seba príjmu a nezávislá fiskálna inštitúcia by mala odsúhlasiť a poradiť s týmto rozhodnutím, e, pričom bude vo veci zainteresovaná aj komisia. Niektorí členovia, poslanci, poslankyne s týmto nesúhlasili, takže sme to vyňali čo sa týka rozsuhu programov, pre mňa je zásadne dôležité, aby sa finančná podpora poskytla len takým štrukturálnym reformám, ktoré po, pomáhajú Únii odolávať a zvýšiť svoju odolnosť aj členským štátom. A existuje jasné prepojenia na M, európsky semester a špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, tak ako to navrhuje komisia. Toto by malo byť zachované, dokonca aj posilnené. Rozširovanie rozsahu programov by mm, rozšírilo rizika. Striktné, jasné kritéria sú zásadne dôležité pri dosahovaní cieľov. Po druhé, nezačlenila by som tu odkaz na právny štát v tomto návrhu textu, pretože jasné e, podmienky pri minení peňazí Európskej únie, to je niečo, čo je paralelné, oddelené a podľa mňa žiadny členský štát by mal mať e, nárok na takéto finančné podpory, ak nerešpektuje e, ducha Európskej únie. A čo sa týka distribúcie finančných prostriedkov, toto je citlivá záležitosť a ja podporujem návrh komisie, keďže tam sa hovorí o férovej distribúcii medzi členskými štátmi EÚ a sú tam e, stimuly pre veľké členské štáty. Skutočne verím, že návrh, e, ktorý máme pred sebou, je dobrým začiatkom našich diskusí v nasledujúcich mesiacoch a teším sa na pozmenujúce návrhy a na rozpravy, ktoré nás ešte čakajú. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pani Naktegal, tieňoví spravodajcovia, každý dostáva dve minúty za rozpočet pán Lamassur, Nech sa páči, máte slovo. Merci, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tieňový spravodajca EPP pre roz, za rozpočtový výbor. Ďakujem pani Gardia Zabol, e, Zabal za správu. Niekoľko otázok a pripomienok. Poprvé, to najzaujímavejšie na tomto programe je podpora mechanizmu prospech konvergencie. Ja by som tu bol o navýšenie, pretože po, to podporuje krajiny, ktoré chcú pristúpiť k EÚ. Ja navrhujem 20 maximálny finančný príspevok, príspevok, čo sa týka výpočtu, tu by malo byť jediné kri- teda nemalo byť jediné kritérium, teda počet obyvateľov, to by bolo trošku zvláštne. Treba to skombinovať s príjmom na obyvateľa. Udržateľnosť reforiem teraz je to veľmi politicky háklivá téma. Treba sa vyhnúť totižto tomu, že by tu boli e, zmeny programu, kvôli novej vláde a primateľská krajina by bola nútená potom e, zmeniť reformný kurz. A potom tá lehota 5 rokov tu by vývoj reforie mal byť politicky kontrolovaný, ale nie len Európskou komisiou, ale napríklad e, nejakou obratenou väčšinou na rade porovnateľne s tým balíkom šiestich a dvoch opatrení, sixpackom a tupakom. Podmienečnosť teraz, úvodné ustanovenie 46. Tu asi najlepším riešením by bola horizontálna doložka pre všetky programy EÚ. Myslím, že rozpočtový výbor sa aj k takémuto riešeniu blíži. A ešte neviem, čo by prinieslo vytvorenie nezávislej daňovej inštitúcie. Keďže máme takéto orgány, tak na vnútroštátnej ako aj európskej úrovni. Nevidím teda jasnú pridanú hodnotu. Ďakujem. Teraz za PP pani Malatýr na dve minúty, nech sa páči. Ďakujeme, pán Lamasur. Ďakujem veľmi pekne a ja by som rada zdôraznila, že distribúcia RSP nesmie vychádzať z počtu občanov. Musíme eh, hovoriť o tom, ako distribuovať jednoducho, ale zároveň berúc do úvahu zložitosť reforiem špecifické odporúčania a makrohospodárske nerovnováhy. Podobne ako kolega Manasur, Lamasur, eh, úroveň HDP je takisto eh, ukazovateľom v 27 nemôžeme distribuovať polovicu tzv. obálky na základe konkurencieschopnosti. Podľa mňa potrebujeme o čosi viac v tejto prvej fáze, ktorá by mala byť odsúhlasená na, na vynakladanie mm, výdavkov na prvých 20 mesiacov. Čo sa týka fiškálnych inštitúcií, nie som úplne proti v tomto návrhu, ale myslím si, že sa to nedá prepojiť s nariadením 7.3 z roku 2013, pretože toto je len pre tie členské štáty, ktoré sú v eurozóne a my by sme mali e, toto trošičku rozšíriť a potom tiež podporujem to, že by sme mali vymazať tie časti, ktoré sa týkajú transferov, pridelených zdrojov, vrátane zdieľaného manažmentu, spravovania z programu. Ale zároveň treba e, zabezpečiť koordináciu a harmonizáciu investícií z hľadiska koheznej politiky a brať do úvahy aj makroekonomické podmienky. Tak takisto návrhy e, reformných záväzkov, ktoré predložia členské štáty EÚ, aby dostali podporu v rámci nástroja podpory reforiem. Mali by sme spomenúť aj v rámci všeobecných špecifických podmienok justičnú reformu, reformu e, penzijného systému. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Presne dve minúty, hovorí pán predseda. Čo sa týka socialistov a spravo... E, demokratov, pán Mavrides je tu. Um, napísaný, ale nie je prítomný. Vy sa ujmete slova. Dobre, nech sa páči. Ďakujem v mene kolegu Kosta Mavridesa. Nemôže tu žiaľ byť osobne prítomný. Uvediem jeho 5 špecifických pripomienok. Víta návrh komisie Stojí to už na existujúcom programe, ale chce predsa len poukázať na isté poučenia a predpoklady na uplatňovanie tohto programu. Po veľkej finančnej kríze, z, krízi z roku 2008 si asi všetci uvedomili význam e, sociálnej a hospodárskej konvergencie a potreby tieto dve sklbiť a opraviť zároveň negatívne dopady E, príliš prísnych ekonomických reforiem, tak aby aj európsky občania mali možnosť e, zlepšiť svoje životy, čo znamená, že treba zohľadňovať e, sociálne práva a pridržať sa aj cieľov udržateľného rozvoja. A druhá pripomienka, otázka, ako by sa s takýmito reformami mohli členské krajiny stotožniť pretože európsky semester teraz nie je jediným relevantným rámcom. Aj členské krajiny by mali mať možnosť realizovať reformy mimo tohto rámcu. Po tretie, reformy by mali zlepšovať počet a kvalitu nových pracovných miest, boj proti e, chudobe, e, spravodlivá konkurencieschopnosť e, a tak ďalej nie je to tu dostatočne prepojené s európskym semestrom a každá reforma by mala eh, sa riadiť článkom 9 eh, zmluvy, teda aj sociálne vyhodnotenie, teda vyhodnotenie sociálnych dopadov. Po štvrté, takýto program, a to je znepokojujúce, môže zredukovať prostriedky vyčlenené pre poli politiku súdržnosti alebo taktiež e, ovplyvniť makroekonomické podmienky, čo by mohlo byť negatívne pre krajiny, ktoré ešte stále e, trpia kvôli prísnym rozpočtovým opatreniam. A po piaté, všetci k tomu musia pristupovať e, zodpovedne a konštruktívne, čo určite pán Kostas Mavrides spraví. Then, uh... Ďakujeme. A teraz za komisiu pár ko, pán Kolmer na dve minúty za mm, ďalší výbor. Ďakujem veľmi pekne. Tento parlament sa zhoduje v tom, keď hovoríme o rozpočte, že potrebujeme väčšiu transparentnosť, jasnotu, väčší účinok. Takže preto nechápem, že teraz stále hovoríme o nových programoch, kde chceme všetko možné upravovať. To je presne opak transparentnosti. Ďalšie programy znamenajú zvyšenú netransparentnosť a nechápem, prečo popri už etablovaných možnostiach politiky súdržnosti teraz staré prichádzame s novými programami. A chceme podporovať štruktúrálne reformy, tak je politika súdržnosti ten správny nástroj, len musíme v nej to aj presne robiť, to znamená definovať účinky a potom merať. Nemôžeme mať politiku súdržnosti, ktorú rozdelíme konvičkou na vodu a potom povieme niečo sa s tými peniazmi strane. To nie je v poriadku. To nie je program pomoci reformám. A potom ďalší bod, ktorý ukazujeme alebo vidíme tu, tu sa stále viac poukazuje na väzbu alebo vytvára sa väzba s eurozónou. Ak chcem takýmto programom ozdraviť euro, to nemôže fungovať. Tu hovoríme na jednej strane o veľmi vysokých čiastkách, ale zďaleka nie o čiastkách, ktoré by boli potrebné na to, aby eurozóna prežila v súčasnej podobe. Musíme tu jednoducho akceptovať, že euro zlyhalo a eurozónu musíme reformovať. Potom by sme mnoho z týchto programov, o ktorých hovoríme, ani nepotrebovali. Ďakujem veľmi pekne. A aby sme dosiahli rovnosť, dám teraz za ekon slovo EC, EKR. Ďakujem, pán predseda, ďakujem obidvom spravodajcom, ktorí sa naozaj veľmi snažili pr- e, vyrovnať svoje rozdiely s tým, že správu aj zverejnili. Je v nej aj pozitívny, aj negatívny aspekt. Poprvé si myslím, že ak sme kritickí, tak musíme povedať, že nie je ešte ukázané, ako zvládnuť problém moral hazard. Stojíme pred situáciou, kde štáty, ktorým sa nepodarilo načas realizovať štruktúrálne reformy, by mohli byť zvýhodnení finančnými podporami dosť výrazne, ale to je ten nesprávny stimul, respektíve to môže vytvárať ten nesprávny stimul, lebo potom povieme, najprv tie reformy nespravíme a potom uvidíme, že akú finančnú podporu dostaneme kvôli oneskoreniu reforiem. Takže to nemôžeme pripustiť a potrebujeme tu nejaké kontrolné mechanizmy, pretože inak dojde k míňaniu peňazí, vytváraniu nesprávnych stimulov a takýto mechanizmus tu žiaľ nevidím. A okrem toho musíme vidieť, že pripravenie finančných prostriedkov vo väčšom objeme na začiatku je problém. Musíme sa zamyslieť nad takouto podporou a či treba platiť e, na štruktúrálne reformy, ktoré nevytvárajú žiadne náklady. Pozitívne by som chcel povedať, tá nezávislá inštitúcia, čo sa požaduje krok správnym smerom, i keď zatiaľ nie je dostatočný na to, aby sme mohli dobre reform, realizovať tento program. A napokon ešte jedna poznámka k politike súdržnosti. To sa týka aj to, čo povedali už predrečníci. Právny základ je tu politika súdržnosti a to sa týka únie ako celé, celej článok 174, ale tu vlastne hovoríme v jadre o konvergencii v eurozóne a máme dvoch členov, ktorí nebudú dlhodobo teda patriť do eurozóny a preto eurozóna nemôže byť súčasťou politiky súdržnosti. Takže ja si myslím, že tu chýba právny základ. Ďakujem. Za Alde sa zdá, že tu nemáme nikoho. Takže za zelených pán Gigo tu nie je. Tak pán Ramberc. Ja som tu jediný za zelených, takže mám 4 minúty. E, obávam sa, hovorí pán predsedajúci, že nie, ale povedzme, že 3 minúty vám dáme. Ja som tieňovým spravodajcom a spravodajcovia dostali, požiadali ma... Dobre, v poriadku, v poriadku. Ak mi dáte iba dve minúty, tak budem veľmi kritický. Ak mi dáte 4 minúty, budem pozitívny. Pozitívne veci, jasný, jasné referencie k parížským rozvojovým cieľom a dohodám. Po druhé, druhý pozitívny bod, presúvať e, z koheznej politiky do RSP. Podporujeme, pretože koherencia a reziliencia by nemali byť súperiace ciele. Po tretie, zmena reformy a zmena nástrojov. To je niečo, čo je zaujímavé, čo sa týka symbolickej roviny, zmena názvu. A čo sa týka e, financovania reformných programov, podporujeme to ale s výhradou v niektorých členských štátoch e, môžeme dosiahnuť e, nerovnováhy alebo negatívne e, výsledky. Čo sa týka schémy konvergencie, potrebujeme na to kritéria, potrebujeme národnú legislatívu pre členov eurozóny. A čo sa týka návrhu na rozšírenie reforiem na to potrebujeme oveľa tvrdšie podmienky. A na záver, ďalšia pozitívna vec, čo sa týka vlád, delegované akty by mali byť súčasťou hry, pretože treba zabezpečiť demokratickú legitimnosť návrhov komisie. Distribučný kľúč. Ľutujeme, že a je to kľúčová priorita pre skupiny, že neexistuje oddelenie RSP a Európskeho semestra Ehm, zostáva to nezmenené. To je pre nás jeden z najproblematickejších článkov. Ak to nenovelizujeme, tak e, prídeme o príležitosť e, dobre prispieť k Parížskej dohode a týmto aj podporné programy by mohli veci posunúť k lepšiemu. Nemeniť e, čísla k správe po tejto lehote si myslím, že to je interne nevyvážené a napokon úloha nezávislých fiškálnych inštitúcií. Tam by som rád um, povedal, že tieto inštitúcie by mali jasne byť e, popísané a poskytnúť významnú fiskálnu analýzu a výsledky, číselné výsledky by mali byť nezávislé od politických, od, od zvolenia možnosti alternatívy. Takisto netreba sa pridržať iba neoklasi, marxistickej hospodárskej teórie, ale treba sa zaoberať aj inými modelmi, pretože tento model sa zdiskreditoval. No ja som to stihol za 3 minúty, aha. Ďakujem, že ste využili iba 3 minúty, hovorí predseda. Teraz za výbor pre rozpočet. Je tu niekto za GUE? Za EKON? Je tu niekto z GUE? Takže EFDD, zastupcovia. Pán Valli, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo všeobecnosti by som povedal, že podpora štrukturálnych reforiem môže byť užitočná, ale iba ak sa zacieľuje exkluzívne na reformy, ktoré prinesú trvalo udržateľné ciele, ktoré prinesú environmentálne dobré stránky a hospodársky rast. Myslím si, že toto je v súlade so všeobecnými cieľmi EÚ a je podstatné, aby boli kritéria prípustnosti, napríklad e, všeobecné ciele EÚ sú jedna vec, ale konkrétne programy by mali podporiť e, také reformy, ktoré podporujú teritoriálnu koheziu, ktoré bojujú proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti multinárodnými spoločnosťami, také, ktoré bojujú proti nezamestnanosti, za plnú zamestnanosť, za kvalitné pracovné miesta, ktoré bojujú proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V návrhu komisie a v texte spravodajcov sú odkazy na tieto ciele únie, ale treba to celé posilniť, zrazantniť, aby tam boli navrhované reformy naozaj e, na niečo dobré a prepojené s týmito všeobecnými cieľmi. Nemali by sa tam začlenovať žiadne politiky, ktoré znižujú ceny, e, znižujú mzdy, pardon, ospravedlní sa tlmočník, keďže toto spomaľuje hospodárstvo a namiesto konvergencie sa tým dosahujú iba ťažkosti, pri spravovaní procesu, ktorý má viesku konvergencii v rámci únie. To znamená, že Európania, ak, ak reformy budú prísnejšie a ak budú mzdy klesať, e, Európania začnú protestovať. Potrebujeme ex post vyhodnotenie. E, nie sme za to, čo považuje spravodajca za špecifické vyhodnocovanie a to, čo súvisí s daňovými úradmi v národných štátoch národné štáty si môžu zvoliť uplatniť nejakú reformu a nie inú, pretože ak budeme príliš centralizovať a disciplinovať, to vytvorí príliš veľa nerovnovách. Ďakujeme pekne, pán Vali. Už tu nikto ďalší za ENF napríklad nežiada o slovo žiadne, žiadne žiadosti o vyjadrenie. Dávam slovo komisii. Nech sa páči na dve minúty. Um, Ďakujem. Ďakujem za podporu aspoň niektorých eh, pre tento nový návrh. Niekoľko stručných pripomienok. Eh, nástroj pre konvergenciu a zúžiť rozsah pôsobnosti. Treba si ale uvedomiť, že vlastne išlo o to, aby krajiny mohli ísť nad rámec nominálnych eh, kritérií konvergencie toto bol hlavný zámer. Je tu aj niekoľko dodatočných návrhov, teda od členských krajín žiadať viac, napríklad nákladovo efektívne štúdie a tak ďalej, ale nemali by sme ich príliš zaťažovať e, v kontexte programu. Taktiež e, zrušiť možnosť prevodu prostriedkov, to sa nám nepáči, pretože to veľmi pomohlo napríklad Grécku. Oni to využili na naozaj rozsiahlu technickú podporu, potom kľúč rozdeľovania. Malo by to byť každopádne jednoduché a operatívne, aj ak by sa to zmenilo, pretože inak by sa ťažko dohodlo. A privlastnenie si reforiem to práve má e, posilniť e, to stotožnenie sa s reformami, Musí tu byť ochota reformovať. A sociálne reformy sú tu obsiahnuté, ale za predpokladu, že sa spomenuli v kontexte európskeho semestra a treba rozlišovať aj medzi politikou súdržnosti, pretože tá je, financuje investície, ale tu ide o to, aby sme členským krajinám pomohli pri príjmaní štrukturálnych reforiem. A toľko by som povedala na teraz. Running... Ďakujem. Dokonca máme istý časový náskok, takže každý spolu spravodajca môže mať až 3 minúty. A nad Gal e, najskôr, čiže začneme od konca tentokrát. Ďakujem. Pokúsim sa to zmestiť do dvoch minút. Komisia tu už viacere načrtla. Možno zareagujem na EPP a zelených, čo sa týka nezávislej daňovej inštitúcie alebo inštitúcií. Nikto nechce vytvárať nové inštitúcie. Mohli by sme tu predsa len podľa mňa nad niečím pouvažovať aby sa to vzťahovalo aj na krajiny, ktoré nie sú v eurozóne. A to, čo povedalo EKR, pán Luka, morálne riziko, áno, súhlasím s ním a preto by sme ten rozsah pôsobnosti mal byť obmedzený a teším sa na vaše konkrétne pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Takže toľko asi z mojej strany na teraz a teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami a kolegyňami. Ďakujem pani Gardia Zabal. Sí, muchas gracias, pues eh, intentaré... Ďakujem pekne. A ja sa pokúsim stručne zareagovať. Najskôr kritéria na prerozdeľovanie alebo kľúč. Viacerí o tom hovorili my sme sa pokúsili k niečomu dopracovať, ku zhode pri zmene tohto kľúča, ale nepodarilo sa nám to. Predpokladám teda, že tí, ktorí si myslia, že jediným kritériom nemôže byť počet obyvateľov, prídu s návrhmi a snáď sa k tej dohode dopracujeme. A využiť eh, kritéria politiky súdržnosti alebo niečo podobné. To by sa mi zdalo byť rozumnejšie. A udržateľnosť reforiem. Pán Lamasúr mal návrh. Nepodarilo sa nám e, pustiť e, do hĺbky e, do tejto témy. E, možno, že o rok naviac by zvýšilo bezpečnosť pri týchto reformách, ale ale dal by sa zvážiť aj návrh pána Lamasúra, e, to, čo sa označovalo ako podmienečnosť. Sú tu aj ďalšie správy a teraz e, všetci majú len právny štát na jazyku. Je jasné, že všetky programy EÚ EU podliehajú kritériu právneho štátu, ale aj finančným pravidlám. A zrazu všetci pripomínajú právny štát. A ešte dve pripomienky k vystúpeniam EKR. Ho to morálne, etické riziko. Áno, veľa sa o tom hovorí. Niektorým skupinám na tom záleží viac ako druhým, ale pri tých sumách, ktoré sú v hre, a vzhľadom na to, čo každá krajina dostane v rámci tohto programu, si naozaj nemyslím, že tu je akékoľvek etické riziko v kontexte reforiem. Stovky miliónov eur to ani v, v kontexte vnútroštátneho rozpočtu nepredstavuje nejaké etické riziko. A teraz e, to vyplácanie vopred, e, frontloading. Ak dovolíte, moja skupina už e, povedala, že ak sa to stane, tak sa hneď aj na reformu zabudne, takže asi k tomu nepristupujeme najsprávnejšie a každopádne to prichádza neskoro. Súhlasím hlavne so zelenými, čo sa týka sociálneho piliera. COP21 a udržateľný rozvoj. Myslím, že tu ešte treba spraviť veľa a ešte k tomu, čo povedali Zelený a EPP ohľadne fondov alebo prostriedkov. Ja môžem kľudne súhlasiť s zvýšením pre krajiny, aj keď nie sú v eurozóne, ale ak to znamená e, zredukovať tých 22 miliárd, čo už aj tak nie je veľmi veľa, mm, neviem. A zelení hovoria naviac, že je to nadmerne e, dotované a hovorí sa, že tým kritérium nemá byť iba počet obyvateľov, tak už potom nerozumiem. Ehm, asi by sa to malo minimálne zdvojnásobiť. Aj keď mám pochybnosti. Hm. Ďakujem. Ďakujem aj za túto rozpravu. A ja sa pripojím k predrečničke, teda ten právny štát. V tomto volebnom období, ako aj v predchádzajúcich, je to veľmi populárny výraz. Veľa sa hovorí aj o lepšej tvorbe politík. Takže skúsme ísť príkladom. Ako e, rozpočtový a hospodársky výbor a vyhnúť sa možno nejakému zdlhavému zneniu. Lehota pre pozmeňujúce, doplňujúce návrhy 3. hodina 15. januára 2019 hlasovanie na výboroch budget a ekon buď 20. alebo 21. februára 2019. Bod rôzne. Nemáme nič v rámci tohto bodu a preto poviem, že sa najbližšie stretneme na zasadnutí. No ale ten dátum ešte nie je presne stanovený, takže týmto aj dnešné zasadnutie končím 5 o 5 minút skôr, ako bolo naplánované. Dovidenia.